takže na úvod chcem požiadať autorov textu, aby sa vyjadrili, ako ktorý bude hovoriť pán Šophed. A budem prísna, čo sa týka dodržiavania predelného času. Takže, milí kolegovia, vieme, že Ali Muhammad al-Nimr bol odsudený k trestu sťatia Vieme, že v roku 2012 mal len 17 rokov a vtedy údajne sa dopustil všetkých tých trestných činov a v podstate to počívalo len v tom, že sa zúčastnil na protestoch. Bol potom mučený, musel sa priznať z donútenia k rôznym, rôznym veciam a mm, my chceme, a podarilo sa nám dosiahnuť konsenzus pri príprave tohto uznesenia, a chcel by som poďakovať kolegom z ostatných politických skupín za prácu na príprave tohto textu. Nechceme odsúdiť celú krajinu, len chceme, aby rozumne postupovala v tejto oblasti, aby neuplatňovala praktiky, ktoré sú momentálne nepriateľné. Vieme, že Sádska Arábia je bohatá krajina a je to krajina, s ktorou obchodujeme a tak ďalej, ale toto nie je ospravedlenie pre tieto hrozné činy. Ďakujem. Teraz pán Tenok. Áno, je to tragická ironia, že v období, kedy Sádzka Arábia e, do, e, predseda e, Výboru pre ľudské práva OSN, tak odsudí tínedžera k, tresti, k trestu smrti za to, že protestoval. Nuž, včera sme počuli o Davodori Amarovi Mahunovi, ktorý ďalší tínedžer čeli rovnakému osudu ako Ali Mohamed al Nimr. Tento človek bol e, zatknutý, teda al Nimr v roku 2012, mal len 17 rokov a má byť popravený. už toto je taktiež e, dôkazom toho, že je tam sektárske násilie v Saudskej Arábii. On, Ali Mohamed eh, Bakir al-Nimr je šíta a taktiež ten druhý je šíta. No a toto, je len, toto sú len dva príklady z eh, tých mnohých, eh, ku ktorým dochádza v kráľovstve Saudskej Arábie. Je to skutočne opresívny režim, autoritársky a ja opakujem, E, že je treba bojovať za tých, týchto ľudí, ktorí opodnú režimu. Ďakujem, pani Iris. Ďakujem vám, pani predsednička. Nuž, Ali Alnimr, tu na fotografii môžete vidieť tohto 17. chlapca. Je ešte mladý, je to študent, rád jazdí na bicykli, rád športuje, môžete vidieť aj, aké má oblečenie na tej fotografii. Už tisíce mladých ľudí a detí dostalo krídla pod arabskej jary, avšak v tejto krajine žiadna arabská jar nenastala. Ali bol zatknutý, mučený. No a pred štyrmi rokmi v podstate mu ukradli detstvo, mladosť je to človek, ktorý bol odsudený na, k smrti. Možno ho zabijú dnes alebo zajtra. Skutočne je to obrovské pošlapávanie ľudských práv v Sádskej Arábii. Naše uznesenie to hovorí jasne. Len veľmi stručne, pani predsednička, viem, že v Ženeve budú zastupovať OSN a povedú výbor pre ľudské práva a ja chcem, aby miestny, aby král udelil milosť tomuto mladému chlapcovi. Prosím. Pridržavajte sa času. Ďakujem, pani predsednička. Saudská Arábia, ľudské práva. Opäť hovoríme o tejto téme. Vymýka sa všetkým normám koherentným, ktoré ako Európska únia máme. Saudská Arábia, ktorú považujeme za nášho partnera, s ktorým máme dobré vzťahy. E, je to krajina, ktorú nechceme odsudzovať, ale patrí k tým e, krajinám, kde dochádza k najhorším porušeniam ľudských práv. Mali by sme eh, byť oveľa pevnejší voči Saudskej Arábii. Čo sa stane? Eh, stane sa iba to, že ich eh, veľvyslanca menujeme napríklad v rámci OSN za zodpovedného za ľudské práva v OSN s podporou Veľkej Británie je treba, aby rešpektovali ľudské e, práva, to im stále hovoríme, ale na druhej strane ich systematicky vo všetkom podporujeme. Takže aký typ vzťahov máme voči Saudskej Arábii? Je to krajina, ktorú sa musíme naučiť sankcionovať a odsudzovať, e, ak nám naozaj ide o ľudské práva. Ďakujem. Pán Howitt. Alial Nimr bol zatknutý a mučný za to, že bol súčasťou arabskej jary. A arabská jar nesmie zomrieť, ani on nesmie zomrieť. A skutočná statočnosť je v podstate vedla k tomu, že teraz čeli otrasnej hroznej smrti. A myslím si, že každý má právo na mieromilovné e, protesty. Saudi Ara, Saudská Arábia e, v podstate porušuje princípy e, dohody OSN o právach dieťaťa. A odsudila tohto človeka na trest smrti. A tento mladý človek pochádza z krajiny, e, teraz rodiny šejka Nimra al-Nimra, ktorý je disidentom, je to šítsky disident. A náš, náš parlament sa v minulosti v zmysle vyjadroval, že treba e, rešpektovať ľudské práva. Tento mladý človek je odsudený na smrť, e, ako nejaký terorista bol mučený, a ten jeho proces bol za zatvorenými dverami. Taktiež e, európsky partneri chcú dobré vzťahy so Sádskou Arábiou, ale mali by sme sa opýtať, či to, ako sa chovajú tomuto mladému mužovi, je v súlade s tým, k čomu sa zaviazali. Ali bol uh, kedysi die, dieťaťom a teraz by sa mal stať mužom. Umožníme mu to. Ďakujeme, pán Zdechovský. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán komisár, to týmto uznesením upozorňujeme na ďalší z prípadov porušovania ľudských práv jedného z našich obchodných partnerov, Saudskej Arábie. Je dobré mať dobré hospodárske vzťahy so Saudskou Arábiou, taktiež dobré politické vzťahy. Taktiež je ale dôležité upozorňovať na to, čo sa v tejto krajine deje. A v prípade Aliho Mohameda Al-Nimra sa neberie do úvahy Všeobecná deklarácia o ľudských právach ani na dohovor OSN o právach dieťaťa a taktiež ani na Arabskú chartu o ľudských právach. Odsúdenie Aliha Mohameda Al-Nimra je absolútne protiklade proti všetkým našim hodnotám. Je treba bojovať proti tomu, aby toto, tento trest bol zrušený. A v Sadskej Arábii stále narastá počet uložených trestov smrti a toto nesme medzinárodné spoločenstvo ani EÚ ignorovať. Ďakujeme. Pani Veržia. Ďakujem. Sádzka Arábia v podstate naozaj hra destabilizačnú úlohu napríklad v Jemene, ale aj čo sa týka podpory teroristických organizácií, ženské práva, boj proti šítskej menšine, všetci sú diskriminovaní, dochádza tam k obrovským excesom. A teraz tu máme prípad tohto mladého chlapca, ktorý bol zatknutý, mučený, je obeťou šialeného barbarského procesu. No a čo urobil? len sa zúčastnil na demonstrácii za ľudské práva. Je to naozaj šialené, len preto, že je šíta. Len preto musí zomrieť. A my by sme mali reagovať, nesmieme umožniť e, Saudskej Arábie, aby sa, takto, aby sa prezentovala na pôde OSN, USA, ale aj ani Francúzsko. Bohužiaľ ešte nič neurobili, ani mm, ale tento človek sa nesmie stať obeťou, nesmie zomrieť, nesmieme zatvárať oči a musíme reagovať vo svetle týchto dvoch prípadov mladých ľudí. Ďakujem, pán Durán. Ďakujem za slovo. No už vidíme, že tento mladý chlapec, ktorý má 20 rokov, má takto barbarsky zomrieť. Je to cynizmus a ignorancia tejto diktatúry, ktorá podpisuje medzinárodné dohody o ľudských právach, o právach detí. A taktiež tu vidíme lahostajnosť tých, ktorí týmto krajinám posielujú peniaze len preto, že potrebujú ropu alebo potrebujú predávať zbranie. My nemôžeme Európe dovoliť, aby sa stala len trhom, aby sa pošlapávali naše hodnoty, aby sa porušovali naše práva, aby táto krvavá diktatúra ich porušovala. Európska únia Európsky parlament musí jasne povedať Sádskej Arábii, že deti nesmieme mučiť, že ich nesmieme odsudzovať na smrť. Áno, žiadame milosť, o, mi, o milosť pre tohto mladého človeka. A na druhej strane Sádska Arábia musí vyšetriť aj toto mučenie, ktoré prebieha vo väzeniach, aby sa dodržiavali ľudské práva a slobody. Ďakujeme. Pán Pospíšil na minútu. Ďakujem pekne, pripojím sa k predrečníkom a odsúdim pripravovanú vraždu tohto mladého muža. Nedá sa to ani nazvať trestom, pretože trest v 21. storočí môže vyzerať tak, že niekomu otnete hlavu a potom jeho telo zavešíte na kríž, aby tam zhnilo. To je jednoducho justičná vražda za to, že niekto vyjadril svoje politické názory, chcel slobodu slova a za to, že je šít a že jeho stríc, ako to už bolo povedané, je dôležitým odporcom tamošieho režimu. Nedá sa, podľa mňa, vnímať Saudskú Arabiu ako rovnocenného partnera a nepovedať, že dnes v Sádskej Arabii rastie počet popráv. Treba povedať, že už je to tento rok 102 poprav, každý rok je to číslo vyššie a popravujú sa tu deti a cudzinci bez toho, že by im bol zabezpečený riadny proces. Dnes je Saudská Arábia na treťom mieste na svete, kde, pokiaľ, množ, pokiaľ ide o množstvo poprav. Treba zareagovať. Ďakujem pekne. A teraz pani Gomeš. Ďakujem odsúdenie mladého šíta Al-Nimra, kde ho majú sťať a potom ukryžovať. To je ďalšia stredoveká e, sadoveký pokus postupovať proti politickým disidentom a v takýchto procesoch, ktoré nezodpovedajú medzinárodným štandardom. A vysoká predstaviteľka pani Mogherini a členské štáty musia vyjadriť pobúrenie e, nad týmto sektárským odsúdením, ktoré je proti hodnotám a dôstojnosti ľudského života. Musíme apelovať na to, aby sa tie barbarstva ukončili. Tieto prípady, ako aj ďalšie prípady, by mali e, vzbudiť v Európskej únii pocit, aby sme nepokračovali v našej, našich vzťahoch ako doteraz. Musíme prehodnotiť náš vzťah z Sádskou Arábiou, pokiaľ ide o energiu, pokiaľ ide o vojenskú spoluprácu. Nedá sa jednoducho pozerať na to, čo sa tu deje, iba preto, že z tejto krajiny berieme ropu. Ďakujem pekne. Predsednička prerušila a teraz dostane slovo pán Demes Maker. Ďakujem pekne. Mladík, 17-ročný, 17 je odsúdený na sťatie a ukrižovanie. ukryžovanie. Toto sú praktiky, ktoré nebudeme my spájať s krajinou, ktorá predseda Rade pre ľudské práva na OSN. Od 70. rokov Sádzka Arábia investovala miliardy do eradikácie vykoristenia pluralistického islámu. Od Maroka až po Indonéziu vlastne umiernené e, islamské skupiny boli jednoducho ničené. E, Al-Kádeš a ostatné teroristické skupiny majú z toho iba prospech. Je to protizápadný teror a tento parlament bol vždy prísny, pokiaľ ide dodržiavanie ľudských práv v Sádskej Arábii, ale ja si myslím, že sú predsedovia krajín členských štátov, ktorí sa spolčujú sa Sádskou Arábiou, pretože kupujú lacnú ropu a týmto vlastne spolu podpisujú také rozsudky ako ten pre Al-Nimra. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Už tu bolo povedané, že Sádzka Arábia je dôležitou krajinou v Strednom východe. My zdieľame aj ciele mierového procesu a je tu potreba zareagovať na túto situáciu. Takisto už bolo povedané, že pokiaľ ide o pokiaľ ide o zoznam dorušovania ľudských práv, že to je tragédia, pokiaľ ide o túto krajinu. Oceňujem, čo povedal prezident Holland. Urobil celkom jasné vyjadrenie v mene krajiny, ktorá má jasné prepojenia s Saudskou Arábiou. Celkom jasne sa vyjadril na jej adresu. Ale jedno vyjadrenie, ktoré mi tu chýba, je jasné stanovisko pani Mogherini Takže musíme odsúhlasiť všetci to, že tu očakávame, aby pani Mogherini jasne pomenovala veci, aby tu bola jasná línia a ak takéto praktiky budú pokračovať v Sádskej Arabii, tak Európska únia musí jasne zareagovať odliadnúť od tých spoločných hodnot, ktoré za Sádskej Arabiou zdieľame. Ďakujem. A teraz ďalší rečník, pán Leirak. Ďakujem pekne. Myslím, že nemôžeme iba takto formálne protestovať. Všetky európske inštitúcie musia urobiť všetko preto, aby zabránili tomu, aby mladý Annimra Nimra bol e, popravený. Po viac než 2000 rozsudkoch e, smrti, trestoch smrti, ktoré boli vydané za posledných 10 rokov, vlastne upadá Sádska Arábia do e, temnoty úplne iného časopriestoru. Nemôžeme byť jednoducho, nemôžeme tu mlčať, musíme celkom hlasne sa vyjadriť a musíme žiadať konkrétnu formu spolupráce a spochybniť niektoré obchodné otázky. Nič nie, nie je také hodnoté ako ľudský život. My musíme protestovať. A pokiaľ ide o... Musíme protestovať napríklad na Rade pre ľudské práva Spojených e, národov. Musíme využiť všetky prostriedky na to, aby sme dosielili to, aby život a Nimru bol bezpečí. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Valenciano. Ďakujem. Sádzka Arábia pripraví o hlavu mladého človeka, ktorý, keď mal 17 rokov, tak niečo urobil. Tento rok sádzka justícia e, podstate zlomila rekord e, a popravila 130 ľudí. A mu sa stane rovnaká vec, pokiaľ my sa veľmi nahlas neozveme a nepodporíme jeho prepustenie. Tento parlament musí stále opakovať sádskej vláde, ako nehumánne, neludský koná aké sú tam neludské zákony. My sme pred 8 mesiacmi odsúhlasili e, taktiež text týkajúci sa Rajva Badawiho a myslím si, že rovnako by sme sa mali ozvať aj v prípade Aliho Al-Nimriho. Al-Nimra, nebudeme potichu. Saudská Arábia si nás musí všimnúť a nesmú ďalej popravovať mladých nevinných ľudí, ktorí jediní čo urobili, že bo, bolo, že bojovali za slobodu. Ďakujem pekne. Týmto sme ukončili toto kolo prihlásených. Nemáme teraz tú spontánnu rozpravu. Teraz zostane slovo pán komisár, menej komisie, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ctení kolegovia a kolegyne, vážené dámy a páni. Ďakujem za to, že ste nastolili tento prípad pána Ann Nimra. Ako vieme, Sádzka Arábia je dôležitým partnerom pre Európsku úniu, ale ako viacerí v Európe máme veľké obavy, keď vidíme tu takéto tresty smrti, ako napríklad trest smrti pre Mumada a Nimru. Alebo napríklad pána Almina. Pán Ali Muhammad a Nimra bol ešte neplnoletý, keď ho obvinili po tom, čo sa zúčastnil na demonstrácii vo východnej provincii. Pozorne sledujeme tento prípad, najnovší vývin situácie, ako aj celkovú situáciu v oblasti ľudských práv Sádskej Arábii. Podmienky, v ktorých eh, An Nimra jednoducho sa nachádza, eh, vzbudzujú veľkú obavu pre celú Európsku úniu. Tento rozsudok poukazuje aj celkom jasne na to, že je disproporčný a preto sme kontaktovali saudské úrady. Naša delegácia bola požiadaná, aby saudským úradom celkom jasne vyjadrila náš priamy názor, že tento rozsudok jednoducho je neprimeraný a že žiadame, aby sa revidoval tento prípad, tento rozsudok. To je takisto príležitosť na znovu vyjadrenie opätovného zopakovania našho principiálneho stanoviska, pokiaľ ide o trest smrti, ako aj zdôraznenie obav, ktoré súvisia s trestmi smrti, ktoré sa praktizujú v Sádskej Arábe. Apelujeme na to, aby sa rešpektovali minimálne štandardy európske, všetkým pokiaľ ide o popravy, neplnoletých a chceme, aby sme tu mali konštruktívny dialog s Sádskou ohľadne ľudských práv. Miera poprav stále rastie v Sádskej Arábii a práve trest smrti sa uvaluje aj v ľahších prípadoch, ako napríklad v prípade pašovania drog. Budeme aj naďalej apelovať na našich saudských partnerov, aby zastavili tento výkon rozsudku a aby prehodnotili rozsudok. Chcem vás uistiť, že budeme pokračovať e, v sledovaní tohto prípadu týkajúce sa Aliho a Nimru a budeme sa snažiť správnymi kanálmi zabezpečiť zmenu tejto situácie. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujeme za vaše záverečné slova. Ospravedlňujem sa za hluk v miestnosti, ale máme, dokopy nás je skoro 800 a e, napriek tomu si myslím, že tá miera hluku je neakceptovateľná a neslušná, takže sa ospravedlňujem. Ctení kolegovia, chcela by som vás požiadať, aby ste sa usadili a tí, ktorí vchádzajú do miestnosti, urobte tak prosím potichu. Máme pred sebou 8 návrhov uznesenia, ktoré boli predložené, kde vlastne e, budeme teraz rokovať o chvíľu a ukončili sa rozpravy, takže teraz budeme mať krátku prestávku pred samotným hlasovaním. So, colleagues, I ask everybody to sit down so we can start with the... Kolegovia, poprosím všetkých, aby zaujali svoje miesta, aby sme mohli začať s hlasovaním. Prejdeme teraz k hlasovaniu. Ale ešte predtým, pani uh, Zuber, k poriadku, nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsedníčka, e, k rokovacímu poriadku sa chcem vyjadriť. Týka sa to článku 31 e, rokovacieho poriadku. Najväčší počet ústnych otázok, e, ktorú, ktoré môže poslanec vygenerovať. Ide skôr bolo položených viac otázok, veľmi veľa a treba sa e, pýtať tým, či sú naozaj relevantné. Ehm, včera e, bola jedna e, takáto moja otázka zamietnutá s tým, že nie je naliehavá pritom sa to týkalo utečencov. Ako je možné, že byrokrati e, tu v parlamente e, rozhodujú o tom, či nejaká e, politická otázka je alebo nie je naliehavá. Služby parlamentu by mali prácu poslancov podporovať a nie jej zamedzovať. But I would like to Milá kolegyňa Zuber, chcela by som vás poinformovať, že to neboli byrokrati, ale bola to plenárka tohto parlamentu, ktorá rozhodla v minulom volebnom období eh, obmedziť eh, počet eh, otázok, ktoré poslanci kladú, takže bolo to plénum, neboli to úradníci v Európskom parlamente. K dispozícii máte zápisnicu zo včerajšieho zasadnutia, máte nejaké pripomienky k nej? Nie.